My sme vylepšili dodržiavanie práv duševného vlastníctva v Európe. Ďakujem. Thank you, Ďakujem, pán komisár. Ako vidíte, reakcia bola e, silná. Ďakujem pani spravodajky. Zajtra sa bude o tejto správe hlasovať o 12. Ďalším bodom na programe je správa Joao Ferrera a tam ide o predchádzanie prírodných a e, prírodných katastrof a katastrof spôsobené ľudskou činnosťou. Takže spravodajca má 4 minúty. Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Comissário, caros colegas. No... Ďakujem, e, e, pán predsedajúci, e, komisár, dámy a páni. Minulý rok sme veľmi často čítali v tlači o horúčavách, o obrovských suchách, o povodniach a za, dotknuté regióny zažili veľké otrasy a nedá sa hovoriť, že minulý rok to bola jedinečná udalosť. Počas ostatných 7 rokoch e, komisia dostala 66 žiadostí o pomoc pri takýchto e, e, katastrofách a jedna tretina z nich predstavovala katastrofy obrovského rozsahu ostatné neboli také rozsiahle, nevyužil sa tento fond Solidarity, ktorý vlastne už 7 rokov je účelovo využívaný na tieto veci. Katastrofy eh, sú vždy nespravodlivé, jednoducho zasiahnú eh, tých najzraniteľnejších, či už máme na mysli členské štáty alebo vrstvy obyvateľstva. Preto máme Európske centrum pre predchádzanie katastrof, eh, ktoré E, skutočne má reagovať. Máme Fond Solidarity, ktorý má vlastne pomáhať tým regiónom, ktoré sú zasiahnuté katastrofám, najmä v prípade e, chudobných regiónov, ktoré majú E, slabé hospodárskú výbavu. No a vieme, že e, katastrofy sú e, spôsobené prírodnými živlami, ale aj ľudskou činnosťou. Často sa súvisí so zlou politikou, či v oblasti životného prostredia alebo poľnohospodárstva. No a preto sektorová politika EÚ, eh, e spoločná polnohospodárska politika vlastne poviedla k zvýšeniu rizika eh, eh, vzniku katastrof. A často tie dotknuté regióny ostali opustené. Musíme dbať o to, aby aby územie EÚ bolo pod lupou, aby bol dobrý prehľad. Ten, táto správa obsahuje celý rad odporúčaní, postrehov. Mnohí poslanci, poslankyne eh, mm, Európskeho parlamentu prispeli, eh, spravodajca aj, eh, aj, aj kospravodajcovia. Chcem sa všetkým zaangažovaným poďakovať za ich vyvinuté úsilie. E, aké závery možno urobiť. Potrebujeme fond pre predchádzanie e, katastrof, e, aby sme koordinovali existujúce finančné nástroje v EÚ. Musíme koordinovať prevenčné mechanizmy v členských štátoch, aby sme znížili riziko v, tej, v tých regiónoch, ktoré sú najrizikovejšie. Potrebujeme užšie preklbenie systémov včasného varovania v členských štátoch EÚ. Musíme vytvoriť monitorovacie, e, e, monitorovacie centrum e, pre boj proti suchám a dezertifikácii. No a musíme skutočne e, začať veci inak vnímať, inak sa stavať k rizikám takýchto katastrof. A okrem toho potrebujeme fond Solidarity, aby tie opatrenia príjmané v prevencii boli účinnejšie, lepšie koordinované. E, vážený pán predsedajúci, komisár, e, myslím si, že na túto tému bolo prijatých viacero uznesení v Európskom parlamente. Mnohé odporúčania, ktoré sú v tejto správe, boli obsiahnuté aj v predošlých uzneseniach uzneseniach, ale to len poukazuje na naliehavosť situácie. Konečne musíme pristúpiť k dôslednému uplatňovaniu v praxi všetkých týchto opatrení a náš návrh si e, pýta takúto realizáciu. Komisia často nekonala. Komisia má podporu Európskeho parlamentu, má podporu e, kestných výborov tohto parlamentu a máte podporu, aby ste realizovali e, tieto odporúčania a verím, že to vyjadríme aj našim hlasom zajtra. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám teraz 5, 5 žiadostí o slovo v tejto spontánnej diskusii. Dostane slovo pán Neves, pán Luchan, pán Kelly, pán Mikolašik a pán Jar. Takže, pardon, e, pani Patrao Neves, ako prvá dostane slovo. E, pán. Chcel by som najprv poďakovať e, spravodajcovi Ospravedlňujem sa, začnite prosím znova. Takže ešte raz. Pani Patrao Neveš bude prvou rečničkou. Dobre? Obrigada, senhor presidente, senhor komisár. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Mm, toto je veľmi dôležitá správa, a to najmä v tejto chvíli, kedy um, katastrofy, prírodné katastrofy, ktoré sú spôsobené ľudskou činnosťou, sa dejú čoraz častejšie. Takže mm, zmeny v životnom prostredí sú veľké a vedie to aj k nečakaným katastrofám. Ja e, som e, bola e, tieňovou spravodajkyňou výboru pre polnohospodárstvo a chcela by som v prvom rade poďakovať pánovi Joa Ferreira za spoluprácu a za to, že do svojej správy zapracoval aj pripomienky nášho výboru. Náš výbor pre polnohospodárstvo najmä Eh, sa venoval dôsledkom súch a eh, požiarov na eh, polnospodárskú výrobu. Portugalsko je aj tento rok znova veľmi silne postihnuté. V Madeire došlo k potopám, k záplavám a v iných oblastiach zase k veľkým lesným požiarom, kde celkové škody dosahujú zhruba 350 miliónov eur. Takže nie len prevencia je dôležitá, ako správne poznamenáva správa, ale e, je potrebný aj spoločný prístup, komunitárny prístup týkajúci sa napríklad e, poistenia. Ďakujem veľmi pekne. E, ďalší rečník dostane slovo na jednu minútu. Chcel by som naozaj poďakovať eh, spravodajcovi za túto vynikajúcu správu, pretože sme zažili návrast eh, vážnych eh, prírodných katastrof, záplavy, požiare. Napríklad len toto leto a takisto aj straty na ľudských životoch. Avšak tieto katastrofy spôsobili značné škody v mnohých členských štátoch a takisto zasiahli infraštruktúra, ako aj hospodárske ciele, poľnohospodárske polia, všetky e, prvky, ktoré dokonca sú súčasťou kultúrneho dedičstva. A chcel by som teraz zdôrazniť to, že e, aj koheznú, koheznej politike by sme mohli predchádzať všetkým týmto, niektorým týmto prírodným e, nešťastiam, katastrofám. Mali by sme bojovať proti rozdielom, ktoré existuje medzi jednotlivými európskymi regiónmi práve tým, že budeme prispievať na prevenciu. Prevenciu v tých členských štátoch, ktoré nemajú tie schopnosti, tie dodatočné financie na to, aby toto e, vykonali. To je jediná možnosť, aby členské štáty mohli bojovať proti škodám, ktoré sú spôsobené prírodnými katastrofami. Potrebuje na to peniaze z európskych fondov. Áno, pán Kili. Ako už bolo povedané, v uplynulých rokoch došlo k exponenciálnemu nárastu počtu aj závažnosti katastrof spôsobených e, ľudskou činnosťou. Napríklad v mojej krajine sú e, takto viditeľné záplavy. Ja chcem poďakovať pánovi komisárovi Barnierovi za flexibilitu, e, s ktorou sprístupnil prostriedky na boj proti dôsledkom týchto povodní. Tu išlo, myslím, nejakých 30 miliónov eur pre Írsko Ehm, dohodlo sa, že je potrebné okamžite zaviesť e, opatrenia na, e, na úpravu vodných tokov, aby nedošlo k rovnakým záplavám, ale E, tieto opatrenia e, narazili na odpor určitých skupín a tak je tu riziko, že dôjde k týmto záplavám znova. No a ja, ako e, povedal spravodajca, podporujem to, aby komisia využila svoje páky a možnosti na to, aby presadila opatrenia, ktoré zmiernia dopad týchto katastrof budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Neopúšťajte nádej. Pán Mikulašek je ďalším rečníkom. vážený pán predseda pán komisár v priebehu uplynulého roka boli mnohé členské štáty ťažko zasiahnuté početnými prírodnými katastrofami ktoré nespôsobili len vážne materiálne škody ale aj finančné nevyčísliteľné straty a to na ľudských životoch

Pán predsedajúci, ja by som chcel poukázať na to, že e, to, čo e, poviem, vlastne podporuje slova predrečníkov okrem tých eh, finančných, eh, finančnej podpory, aby eh, bola schopnosť riešiť tieto katastrofy. Ja hovorím o mm, o vlastne Sasku, Rajštate, tam, tam sme tiež utrpeli povodne. A skutočne, aby sa riešili dôsledky takýchto katastrof, musí sa zlepšiť spolupráca medzi členskými štátmi, musí, musí skutočne tá spolupráca Eh, byť aj v tej oblasti ochrany a prevencie. No a jednoducho aj tá komunikácia eh, musí byť eh, lepšia. No a domnievam sa, že toto skutočne ide o záležitosť, ktorá presahuje hranice. Jednoducho prírodné katastrofy nezastanú na hraniciach a preto treba práve tento faktor zlepšiť. Ďakujem a na záver, myslím sa, nám ešte podarí do tohto zoznamu dostať ani aj pani Papadopolu. Máte, máte slovo. E, ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela pripojiť k tomu, čo povedali predrečníci a to len pár slovami, kde by som, e, ako som už napísala vo svojej správe, ako spravodajkyňa Výboru pre e, občianske slobody, v podstate chcem pripomenúť to isté. Veľa sa hovorí o systémoch včasnej výstrahy, systémoch solidarity, ale netreba zabúdať pri tom všetkom na jeden fakt. A to, že e, bez, že, že e, by táto pomoc mala byť poskytovaná bez diskriminácie. Jednoducho, pomoc by mala e, byť poskytovaná postihnutým regiónom bez nejaké diskriminácie na základe, na základe príjemcu, etnicity alebo náboženstva. Jednoducho, určité regióny sa môžu vyznačovať istými parametrami, ale nemali by sme jednoducho Ehm, diskriminovať. Ak ide o ľudí, tak tie peniaze by sa im malo dostať, mali dostať. No a ehm, ľudské práva sú veľmi často za takýchto okolností poškodzované a myslím si, že treba na ne prihliadať za každých okolností. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, vy ste použili grécke slovo katastrof, hovorí pán predsedajúci, za ktorý som vám veľmi vďačný. Teraz dostane slovo pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám, pán Ferreira. Hovorím vám to v mene môjho kolegu pani Kristalíny Georgievi, ktorá tu dnes večer nemala byť prítomná e, za vašu vyváženú správu, ktorá bola vypracovaná v tom správnom čase, tak ako všetci ste to spomenuli. A obzvlášť pán Mikolášik pred chvíľočkou, my sme naozaj videli znásobenie týchto mnohých katastrof vo všetkých e, častiach Európy, takisto aj mimo Európy, obzvlášť teda v Pakistane napríklad, alebo na Haiti ale aj u nás, na území EÚ, obzvlášť v krajinách Strednej Európy. A tiež ste to spomenuli počas e, vašho príhovoru Madejru, Írsko, Portugalsko, teda ďalej záplavy v Sasku, ale nezabudala som ani na rok 2002, e, keď som bol komisárom pre regionálnu politiku, keď e, som musel vytvoriť a e, predložiť s podporou pána Prodyho vytvorenie tohto fondu Solidarity, ktorý bol veľmi dobre využitý od svojho vzniku. Toto všetko nám umožní to, aby sme si pripomenuli, že nemôžeme mať krátku pamäť a že musíme neustále zlepšovať procedúry a posilňovať takisto naše schopnosti, aby sme čelili týmto katastrofám, aby sme podporovali tieto preventívne politiky, pretože oveľa lepšie je zabezpečiť prevenciu ako naprava škody, aby sme znížili tragické dôsledky týchto katastrof. Komisia sa bude snažiť zaviesť tento vyvážený prístup, aby sme teda predchádzali, naprávali a reagovali. Pán Ferreira, musíme zdôrazniť nástroje um, európskych fondov po oblasti prevencie. Pán Lána spomenul práve regionálne fondy, ktoré by tiež mohli podporiť národné opatrenia pre prevenciu a takisto aj fond Solidaritu. Pán Kelly spomenul, aký je veľmi dôležitý a ja chcem povedať pani Papadopoulou, že e, e, objektívne je spravovaný, aj keď vždy môžeme prehodnotiť tie pravidlá týchto záväzkov tohto fondu Solidarity, ktorý veľmi dobre poznám a podporovať takisto naliehavé reakcie, naliehavé činnosti nápravy škôl kvót. Komisia práve prerokováva teraz efektivitu z týchto svojich mm, nástrojov, ktoré má k dispozícii. Pracujeme na preventívnych opatreniach, ktoré by mohli zohľadniť členské štáty získať ich z európskych eh, fondov a takisto využiť eh, tieto fondy, ako si to želal, mysl, želala, myslím, pani Patro Nezes. Investovať do prevencie potrebné a toto umožní znova znížiť potom náklady na osraňovanie škody a na rekonštrukciu. Ako ste to spomenuli, pán Ferrera, musíme metodicky to vypracovať podľa kartografie rizika. My pracujeme na základe usmernení, aby sme sa inšpirovali z národných existujúcich eh, praxí, aby sme ich využili tú najlepšiu osvedčenú prax. A pokiaľ ide o špecifické rizika, prevárs tie, e, o, tie požiare v, za posledné roky v Grécku, Portugalsku a Španielsku. Myslím, že by bolo potrebné prijať preventívne opatrenia, ktoré budú sa opierať o osvedčené postupy. Ďalej, pokiaľ ide o ochranu lesov, my chceme vytvoriť monitorovacie stredisko, ktoré by analyzovalo tiež sucho v Európskej únii a takisto máme rôzne ďalšie akcie, ktoré e, my chceme e, zistiť, aké sú pôvody týchto katastrof a zabezpečiť opatrenie do budúcnosti. Ako viete, veľmi dobre komisia a jej predseda, ktorý mi, ma požiadal, aby som pracoval na tomto e, systéme e, civilnej ochrany obyvateľstva a treba z ochrany pred tsunami a ďalšími katastrofami. A e, takisto pod zaštitou pani Georgievy predloží už skoro také návrhy, ktoré by posilnili práve schopnosti Európskej únie pri prevencii a predchádzaní takýmto katastrofám, aby bola posilnená táto prevencia. Opakujem, myslím, že to, čo urobí komisia, Eh, vám navrhne, navrhne členským, to, čo vy navrhujete členským štátom, eh, to, čo pán Ferreira zdôrazňuje vo svojej správe ako výsledok eh, dopadu týchto katastrof. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Mm, ďakujem aj pánovi Ferrerovi za jeho správu. Hlasovať sa o nej bude zajtra na poludne. Teraz sa dostávame k poslednému bodu dnešného programu. Ide o správu e, pani Teocharus o znižovaní chudoby a tvorbe pracovných miest e, v rozvojových krajinách. Ako prvá dostane samozrejme slovo